<laughs> Dobrý deň, pani komisárka, dobrý deň prajem všetkým. Začneme s našou prácou na plenárnom zasadnutí a hneď bude vyhlásenie komisie Jeden rok Európskej iniciatívy občanov v praxi. Hodnotí